Ďalej, správa Landsbergis. Dohoda o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom mechanizmus proti obchádzaniu. Pán Landsbergis, myslím, chce vystúpiť. Je tomu tak? Ale ja ho tu nevidím. Čiže nechce asi vystúpiť? Ale áno. Nech sa páči. Veľmi stručne, pani predsednička. Gruzinsko je hlavne, je zrejme jednou z najpokročilejších krajín, pokiaľ ide o asociačnú dohodu a vízovú liberalizáciu. Gruzinci podporujú členstvo svojej krajiny v EÚ až 68%. DCFTA už prináša Gruzinsku pozitívne efekty a reformy a štandardizácia spôsobujú nárast exportov do EÚ, ale je tu asymetria v obchode. Je potrebné, aby v Gruzinsku eh, naďalej sa tvorili pracovné miesta, bol rast, investície a tak ďalej. Je potrebné tiež poskytnúť sieť záchrannú pre e, našich, e, ako aj ich e, producentov zo strany tretich krajín, ktoré nie sú, v súčasť, nie sú súčasťou tej gazočnej dohody. Chcem sa poďakovať všetkým politickým skupinám za ich konštruktívnu spoluprácu a poprosím vás o podporu. Áno, ďakujem pekne znova. Jediné hlasovanie menovite, hlasovanie otvorené. Le vote est clos. hlasovania prijaté. A teraz ratifikácia Marakejskej zmluvy na základe prijatých petícií. Je to 924 z roku 2011 z výboru PETI. Jediné hlasovanie, kto je za, prosím. Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. A teraz Námietka podľa článku 106 povolenie geneticky modifikovanej soje FG72. Návrh z výboru NV. Trojka, menovite. Hlasujte. Le vote est clos. Koniec hlasovania. Zamieta sa jednotka. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Menovite návrh 2, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamieta sa. Návrh uznesenia ako celok, menovite hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej. Znova genetická modifikovaná soja. Námietka podľa článku 106. Výbor Envy znova. MON 87708 a MON 89788. Návrh číslo 3, menovite, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamieta sa. Teraz ručne návrh 1, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Dvojka, menovite, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamieta sa. Teraz celkové uznesenie, menovite hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Tretia podobná záležitosť geneticky modifikovaná soja MON 87705 a MON 89788. Návrh 3, menovite, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamieta sa. Ručné hlasovanie. Jednotka. Kto proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. Menovite. Dvojka. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Zamieta sa hlasovanie na, o uznesení ako celok, menovite hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Námietka podľa článku 106, pokiaľ ide o emisie ľahkých osobných a užitkových vozidiel Euro 6, návrh e, uznesenia z výboru NV. Pani Pienková chce vystúpiť, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsedníčka, poslankyne, poslanci. Ja prečítam oficiálne vyhlásenie komisie, ale dovolte mi, aby som e, na úvod zdôraznila, že záujem komisie a parlamentu je spoločný. Systém typového schváľovania v Európe sa spúšťa, komisia bude mať dohľadnú funkciu a zabezpečí, aby členské štáty zabezpečili dodržiavanie pravidel, takže žiaden nový prípad typu Volkswagen. A teraz to vyhlásenie komisie. Komisia sa zaviazala spustiť testovacie emisné postupy od septembra 2017 na meranie e, emisí e, skutočných e, počítame s podporou Európskeho parlamentu v tejto súvislosti. 28. oktobra 2015 technický výbor pre motorové vozidla odhlasoval nariadenie komisie, kde sa pre ľahké osobné a užitkové vozidla zavádzajú emisné limity. Vieme, že e, záverečné hlasovanie vzbudilo slova kritiky na strane Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o úroveň faktorov konformity. Komisia považuje revizný mechanizmus náradu, návrhu nariadenia za náležitý nástroj reakcie na túto kritiku. Výročná revízia druhého faktora konformity sa explicitne uvádza v návrhu nariadenia z dielne komisie. Cieľom tejto revíznej klauzuly je, aby sa faktor konformity dostal na úroveň 1, čo najskôr, najneskôr od roku 2023. Komisia chce využiť túto revíznu klauzulu, aby sa druhý faktor konformity znížil už skôr v roku 2017 to začne a potom výročne postupné znižovanie. Technické zlepšenie, e, táto revizná klauzula e, tu spôsobuje, že výrobcovia už teraz budú musieť začať navrhovať e, vozidlá, ktoré budú v súlade s faktorom konformity 1. Komisia vítá správu, pokiaľ ide o zniženie polutantov a súhlasí s Európskym parlamentom, pokiaľ ide o potrebu zabezpečiť, že komisia bude mať právomoc príjmať opatrenia a požiadavky, pokiaľ ide o postupy RDE testov, RDE testov formou delegovaných aktov. Týka sa to aj e, e, faktorov konformity v súlade s Euro 5 a 6. Komisia chce úzko spolupracovať s Európskym parlamentom aj radou na dosahovaní kompromisu bez e, omeškania. Komisia v každom prípade zabezpečí, aby Európsky parlament bol úzko zapojený do prípravy eh, faktorov konformity RDE. Komisia je toho názoru, že spoločná práca spolu za kondartovcov spoluzákondarcov umožní vytvoriť efektívny a spolahlivý rámec schvalovania ľahkých osobných a užitkových vozidiel. Eh, ďakujem pekne a samozrejme, že celý eh, text tohto vyhlásenia komisie dostanete k dispozícii. Ďakujem, ďakujem pekne. A teraz predseda a výboru Envy dostáva slovo pán Lavia. Nech sa páči. Dear president, I would like... Pani predsedajúca, chcem sa poďakovať komisárke Bienkovskej za vyjadrenie na plenárke. Ďakujem aj podpredsedovi Ševčovičovi za dôležitú prácu. Toto je dôkaz pozitívnej interinštitucionálnej spolupráce. Je to jasný záväzok do budúcnosti. Rád by som vyzval všetkých členov Európskeho parlamentu, aby tento záväzok vzali na vedomie, keď budú hlasovať, pretože je to dôležité pre občanov Európy. Ďakujem. Merci beaucoup. Nous allons pouvoir passer... Euh, Teraz budeme hlasovať o uznesení ako celku. Potrebujeme kvalifikovanú väčšinu. Nominálne hlasovanie, otváram hlasovanie. Le vote euh, est clos. Končím hlasovanie. Nie je to schválené, pretože nemáme 375 hlasov, čo je kvalifikovaná e, väčšina. Takže námietka sa zamieta. No a teraz správa pani Reding. Rokovanie o dohode o obchode so službami. Je to výbor pre medzinárodný obchod. 64, kto je za? Proti? zdržaj, zdržiava sa, je to zamietnuté 20, nominálne hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 66. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Číslo 21. Hlasujeme rukou. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté. Menovité hlasovanie 22. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Pozmeňovací návrh 24. Hlasujeme rukou. Prepačte, ospravedlňuje sa predsedajúca 23. Hlasujeme. Je to menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz 24. Hlasujeme rukou. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté. Menovité hlasovanie 23, 25, hovorí predsedajúca. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Menovité hlasovanie. 26. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie, kolegovia. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Hlasovanie s dvihnutím ruky 27. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamieta sa. 28. S dvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté. 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamieta sa. Dobre, overíme si to. Ak chcete, otváram hlasovanie pozmeňovací návrh 4. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Prepačte, ja to nevidím. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. Teraz 65. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Teraz hlasujeme o 29. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 5. Zvyhnutím ruky, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, zamieta sa. Dobre, overíme si to. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie k pozmeňovaciemu návrhu 5. Končím. Je to schválené rozdiel dvoch hlasov. Áno, tesná väčšina. Takže 1 bod B bod 5, e, prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. Tretia časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. Teraz pozmeňovací návrh 30. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté. 6. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté. 31 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. A teraz 32. Kto je za? Kto je, kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamieta sa. 33. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté. Menovité hlasovanie 54. Kto je za? Kto je... Končím... Je to zamietnuté. Teraz pozmeňovací návrh 34. Kto je za? Kto je proti? Zdržiava sa. Je to zamietnuté. 35. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Je to zamietnuté. Teraz odsek 1 CIX, e, pôvodný text. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava. Ja vidím iba hlasy za, čiže je to schválené. E, prvá časť hovorí predsednička. Kto je proti? Kto sa zdržiava? E, chcem si to overiť. Takže druhá časť paragrafu 1c i x pôvodný text. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Prosím, zdvíhajte riadne ruky, aby som to videla. Teraz 36. menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. Teraz menovité hlasovanie 37. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Pôvodný text, paragraf 1, DV. Zdvihnutím ruky, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. 38, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 39, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Menovité hlasovanie 40. Kto je z, uh, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 41. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. Menovité hlasovanie 42. Kto je za? Pardon, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 43. Zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté. Menovité hlasovanie 44. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Teraz 45. menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. 46. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Teraz e, paragraf 1 GX, pôvodný text v dvoch častiach. S vyhnutím ruky prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, je to schválené. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, je to schválené. Teraz 47 s vyhnutím ruky, kto je za, kto je proti, zdržali sa, je to zamietnuté. 48 za, proti. Kto sa zdržiava, je to zamietnuté. 49, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržiava? Myslím, že je to zamietnuté, ale radšej by som si to overila. Ak vám to nevadí, budeme hlasovať. 49, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Teraz 50. menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 51. s dvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté. Teraz menovité hlasovanie. 53. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Teraz hlasujeme o sedmičke s vyhnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté. Hlasujeme o 52. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Osmička odpada. Teraz 68 menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Devina. Zdvihnutím ruky, kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Myslím, že je to zamietnuté, ale overíme si to, ak vám to nevadí. Čiže devina. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je otvorené. Teraz je ukončené. Zamieta sa. Hlasujeme o 55-ke. Zdvihnutím ruky otváram hlasovanie. Kto, pardon, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Je to zamietnuté. Teraz desina. Kto je za? Proti? E, zdržiava sa. Je to zamietnuté. Teraz 56. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté. Jedenástka. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Je to zamietnuté. 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté menovité hlasovanie o 13. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté. 57. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté. 58. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté. 15. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté. 59. Kto je za? Proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté. Teraz 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Zamietnuté. 60. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté. 61D, kto je za, proti, kto sa zdržiava, je to zamietnuté. Teraz 17, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, zamieta sa. Dvojka za, proti, zdržali, z, z, zamieta sa. 18, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, je to zamiet jednotka, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Le vote est clos. Končím. Um, hlasovanie je to zamietnuté, teda 62, kto je za, proti, zdržali sa, zamieta sa, 69, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, je to zamietnuté, 19 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté, 63, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté, a teraz celé uznesenie menovitým hlasovaním otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Uznesenie je schválené. Pristúpime teraz k hlasovaniu o novej strategii pre rodovú rovnosť a práva žien na obdobie po roku 2015. Najskôr tu máme e, návrh uznesenia FDD. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to zamietnuté. A teraz návrh uznesenia SAD, ALDE, GUE, Zelený. Paragraf 1, pôvodný text, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. A teraz menovite o odseku 2, pôvodný text. Hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté. Návrh 2D, odseku 3, menovite. Hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz návrh 10. Ručne. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? To by som si rada overila. Takže elektronické hlasovanie, návrh 10. Le vote clos. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Pokračujeme návrhom 3. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. 12 po častiach. Prvá časť za. Proti. Kto sa zdržal? Je to tesné, takže elektronické overenie, prvá časť návrhu 12. Hlasujte. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Druhá časť teda odpadá. Návrh 11, znova po častiach. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Toto overíme. Druhá časť návrhu 11. Nech sa páči, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamieta sa. Teraz návrh 13. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa. 15 po častiach, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté, druhá časť za, proti, kto sa zdržal, Overíme. Druhá časť návrhu 15. Hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Hmm. Naozaj to bolo veľmi tesné. Zamieta sa. Návrh 16. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamieta sa pôvodný text odseku 4 po častiach. Chcete to overiť? Dobre, 16 v poriadku. Takže overujeme 16 elektronicky. Hlasovanie otvorené. 16. Koniec hlasovania. Prijaté. Takže pôvodný text štvorky, prvá časť za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Teraz menovite druhá časť, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Odsek 5, štvorka, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Takže pokračujeme 17 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Ten pôvodný text o tom hlasovať nemusíme, takže po oceku 6 návrh 5 menovite hlasovanie otvorené. Konec hlasovania. Zamieta sa. Preto pokračujeme 14. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Mám pocit, že to bolo zamietnuté, ale radšej by som to overila. Takže návrh 14, elektronické overenie. Koniec hlasovania. Zamieta sa. Menovite návrh 6, hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. 7D. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Kto sa zdržal? Asi skôr zamietnuté. Zamietnuté. Osmička, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Menovite pôvodný text úvodného ustanovenia A. Hlasujte. Koniec hlasovania. Prijaté ručne návrh 9D, kto je za, kto proti, kto sa zdržal, zamieta sa. Pôvodný text, úvodnostavenia F, menovité hlasovanie, hlasovanie otvorené. Konec hlasovania prijaté. A teraz návrh 1, menovite, hlasujte. Koniec hlasovania. Zamieta sa. A teraz celok uznesenia menovite. Hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Prijaté. Tým končíme s hlasovaním, kolegyne, kolegovia, a preruším zasadnutie. <laughs> Euh, les explications de vote vont commencer dans un instant. A samozrejme vysvetlenie hlasovania o chvíľočku.